teda dostal e, od rady stanovisko k prvému čítaniu. Ide o e, nariadenie týkajúce sa e, konania v insolventnosti, takže trojmesačná lehota, ktorú má k dispozícii parlament na vyjadrenie, začína zajtra, 16. apríla.